našej správe stanovili. Ja dúfam, že táto správa zajtra bude väčšinou parlamentu odhlasovaná. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani kolegyňa Mekáfi. Rozpravu sme skončili, hlasovať budeme zajtra v 11.30 a teraz máme správu odporúčaní do druhého čítania Gebor Greslem k problematike OLAV Pani kolegyňa Kresle má teraz slovo na 4 minúty. Ste rýchlejšie, ako som si myslela, pán komisár, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Hovoríme o nariadení kedy máme množstvo interných problémov, ktoré spôsobil management, potrebuje, máme problémy aj s kontrolným výborom. Bola by som rada, keby sme tieto pod, problémy vyriešili najprv. Je to štruktúra úradu, e, ktorý sa nehodil do predstav členských štátov. Vznikli tak problémy, ktoré sa reformou len nedostatočným spôsobom nevyriešili. Nariadenie o OLAFu prenáša všetko na generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ je všemocný a všade prítomný. Od roku 1999 je to takto a zostane to aj tak. V náročnom procese v parlamente v roku 2008 sme zaviedli e, kontrolu a rovnováhy, teda tento postup, čo by malo chrániť generálneho riaditeľa. Ďalej sme zapracovali výroky ústav e, e, súdneho dvora a takisto sme zapracovali práva zúčastnených. To je problém, ktorý zotrváva niekoľko rokov. Olaf má aj mnoho obetí. To, že tieto obete budú aj ďalej, je pre mňa jasné. Máme text komisie, ktoré, e, ktorý ráta e, s tým, že sa zabezpečia tieto checks and balances. A potom prišiel nový generálny riaditeľ a ten e, tieto pozmenujúce, návrhy, ktoré sa týkali check and balance zrušil. Teraz sme konfrontovaní so štruktúrou, ktoré sú šité na mieru jednej osobe. No a táto osoba medzi tým sťažuje život kontrolného výboru. Ja som spravodajkyňa a poznám veľmi dobre tento úrad som podala niekoľko pozmeňujúcich návrhov do druhého čítania. Považujete, prosím, či to dokážete odmietnúť. Mohlo by to byť veľmi dôležité. Chcem pokázať na to, že nie sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú jednej osoby, ale chcem poukázať na to, že máme štruktúrálne chyby v štruktúre tohto úradu a text Eh, medzi tým ich eh, skôr umocňuje, ako by ich eh, zoslaboval. Druhé čítanie nám dáva možnosť, že by sme mohli byť hotoví do konca roka. Mali sme tri trilógy kolegyne a kolegovia, bola som sama. Jeden, pri jednom bol prítomný Bart, ďakujeme. Nikto nemal záujem pomôcť mi, aj keď som o to požiadala, nikto mi nepomohol. Nazdávam sa, že pozmeňujúce návrhy sú e, v záujme rady. No, rada na to nechce nič e, zmeniť. Pýtam sa a neobávam sa o ne spomalenia alebo určitého váhania v priebehu troch mesiacov nejde o generálneho riaditeľa, že by sme boli proti nemu. Ja by som bola rada, keby sa problémy vyriešili. Aspoň ten jeden problém, a to je otázka metód právneho štátu na druhej strane, prístup kontrolného výboru k postupom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Kresle. A teraz slovo za komisiu dávam slovo pánovi Šemetovi. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Dnes diskutujete e, návrh e, správy OLAFu. A e, je to výsledkom veľmi dôsledných rokovaní s radou a celé to trvalo 7 rokov. Každé slovo z tohto kompromisného textu bolo veľmi dôsledne zvážené, vyrokované a dohodnuté tromi inštitúciami počas trialogu v roku 2012. Komisia e, nehovorí, že do, finálny text je dokonalý, ale je to stále ešte dobrý výsledok, ktorý sme dosiahli po veľmi intenzívnych rokovaniach na všetkých stranách. Nezabúdajme, že tento kompromis zlepší, zásadne zlepší prácu OLAFu. Tieto zlepšenia sú rozhodujúce najmä pre osoby dotknuté vyšetrovaním OLAFu. E, nové nariadenie prinesie zásadné zlepšenie procesných práv. Táto legislatíva tiež zabezpečí e, rôzne spôsoby efektívnejšieho fungovania OLAFu pri chránení fondov EÚ. Takže to samozrejme je nesmierne dôležité pre daňových poplatníkov v celej Európe. Podľa názoru komisie je teda nevyhnutné schváliť tento text tak, ako je predložený, čo neznamená, že nechápeme obavy vyjadrené mnohými z vás za posledných niekoľko mesiacov E, samozrejme, uvedomujeme si, že je vždy možné zlepšiť e, právny rámec OLAFu, avšak sme presvedčení, že najrozumnejší spôsob by e, bol taký dvojkrokový prístup. V prvom rade treba zabezpečiť to, čo sme doteraz dosiahli v rokovaniach s radou. Musíme prijať revidované nariadenie o OLAFu bez nejakých ďalších e, pozmeňovacích návrhov, čím by e, to vlastne mohlo už na budúci mesiac vstúpiť do platnosti a potrebné zlepšenia by sa dali rýchlo realizovať v praxi. Druhý krok by bol pozrieť sa na spôsoby, ako zlepšiť e, ešte ďalej tento právny rámec OLAFu. V tejto fáze sa komisia zamýšľa nad dvomi prvkami, inšpirovanými našim štvrtým spoločným návrhom pre európskeho generálneho prokurátora. E, poprvé by sa vytvoril nezávislý e, dohľad nad základnými právmi. Táto osoba by vlastne monitorovala dodržiavanie základných práv e, zo strany OLAFu pri jeho vyšetrovaniach. A po druhé by tu bolo sústredenie na vyšetrovacie opatrenia intruzívnej povahy, napríklad pokiaľ sa to vzťahuje Eh, na zhávanie dokumentov a tak ďalej. Európsky eh, prokurátor eh, bude potrebovať špeciálne povolenie na takéto opatrenia, preto si myslíme, že investigatívne opatrenia OLAFu by tiež mali podliehať takýmto posilneným procedúrnym požiadavkám. Dnešné pozmeňovacie návrhy e, sa sústria možno viac na dohľadnú e, úlohu e, OLAFu, ale sú tam ďalšie funkcie, ktoré som spomínal. Zloženie výboru a jeho inštitucionálny rámec nikdy nemali slúžiť ako základ nejakej komplexnej kontroly individuálnych vyšetrovaní OLAFu. Členovia tú prácu robia popri svojich zamestnaných na plný úvezok a okrem toho nepodliehajú nejakej právnej e, zodpovednosti a požiadavkám, ktoré by, ich, ktoré by zabezpečovali ich vhodnosť na túto úlohu. Takže ja si myslím, že spolupráca medzi OLAFom a dohľadným výborom e, musí vychádzať e, z jasných, zájomne dohodnutých usporiadania, usporiadania a E, treba to všetko posúdiť objektívne. Náš spoločný cieľ musí byť, aby sme zabezpečili, že OLAF bude fungovať efektívne, aby chránil finančné záujmy EÚ e, vo finančnom rámci, ktorý stanovuje e, zákonodarca. Zároveň sa musíme zamyslieť nad inými alternatívami eh, ako tými, ktoré som teraz eh, predstavil. Komisia je pripravená pokračovať v tejto práci. A je, to, je to vysokou prioritou, samozrejme vždy v eh, úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Zásadný pokrok dosiahnutý v rokovania za posledné roky zlepšuje regulačný rámec vzťahujúci sa na OLAF a fungovanie ochrany základných práv, z čoho by sa bez ďalšieho omeškania mala stať legislatíva, takže dúfam, že podporíte text, tak ako to schválili tri inštitúcie a že teda budeme môcť pokračovať v konštruktívnej spolupráci, aby sme doriešili ostávajúce body v primeranom kontexte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Šemeta. A teraz rečníci za politické skupiny, pán kolega Dojč na 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcem hovoriť o troch bodoch. Dovolte mi, aby som povedal, že tento návrh o reforme OLAFu sa koná v situácii, kedy došlo ku novým problémom. Chcem objasniť, že podľa môjho názoru naozaj hovoríme o problematike OLAFu, o tom, že na základe informácií, ktorý dostal výbor pre kontrolu rozpočtu o generálnom riaditeľovi čo je spojené e, s mnohými spochybneniami tohto generálneho riaditeľa, keby sa to bolo stalo v inom členskom štáte v rovnakej funkcii, musel by sa e, vzdať svojej funkcii. Takže to sú úplne nové okolnosti, ktoré vyšli na Javo, Rád by som povedal, že nesúhlasím, nemôžem súhlasiť s pánom Šemetom. V Maďarčine sa zvyklo hovoriť, že jednu priepas nemôžete preskočiť dvomi e, skokmi. Vážený pán e, predseda, dostal som informáciu, že môžem hovoriť e, aj za pani Makovej, takže má možnosť hovoriť ešte 1,5 minúty navyše. Ďakujem. Realizácia e, reformy OLAFu nebude prebiehať v dvoch krokoch, v každom prípade podporujem pozmenujúci návrh pani Ingeborg Gressle, dámy a páni. V neposlednej miere mi dovolte, aby som povedal, už odľadnúc od toho, aké bude rozhodnutie hlasovania, nebude to nový pohľad na OLAF Treba povedať, že je to inštitúcia, ktorá bola založená v 1999 a išlo o to, aby inštitucionálne bola daná možnosť bojovať proti podvodom, ak eh, zajtra neodhlasujeme správne, bude to znamenať veľký problém. Ja si myslím a verím, že tento návrh bude zajtra odhlasovaný. Ďakujeme pekne, pán kolega Dojč. A teraz má slovo kolega Kajer na dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán kolega Šemeta, zajtra máme rozhodnúť o tom, E, či súhlasíme s výsledkom trilógu, teda pokiaľ ide o reformu OLAFu. Docielili sme pokrok, boli definované mnohé kľúčové pojmy Existujú procesové zároky, ďalej posilnenie informačných práv kontrolného výboru. Toto všetko je zabezpečené. Takisto sú to úlohy generálneho riaditeľa ktorý musí zabezpečiť kontrolu legálnosti. Všetko toto je pokrok. Chcem sa poďakovať spravodajky Ingeborg Gresle, takisto nášmu kolegovi Baltici, Baltisisovi. Nechcem tvrdiť, že pozmeňovajúce návrhy by boli absolútne nesprávne. Medzi nimi sú pozmenujúce návrhy, ktoré podala moja politická skupina, ale popri všetkých sympatiách nesmieme zatvárať oči pred rizikami. Ide totiž o nové nariadenie OLAFu, ktoré sa má zrušiť. Írske predsedníctvo ma informovalo, že nie je ochota ešte raz túto agendu otvoriť. No a pokiaľ ide o hodnotenie, ktoré nám bolo podané 2. oktobra 2012, citujem výsledok rokovania, ak sa um, nepotvrdí, bol, to krok, bol by to krok dozadu, ktorý by ohrozil našu prácu. Uh, som toho presvedčenia, že by sme to mali uznať a zabezpečiť. Demo- SPSD odmietne tieto e, návrhy a vedie nás k tomu zváženie existujúceho rizika. Teraz pán kolega Mulder na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je mi ľúto, že vzhľadom na to, čo povedal kolega Gajer, že teda nie je pritomná rada. To ľutujem. Chcem sa najprv poďakovať kolegyni Gresle. Bola veľmi starostlivá, ako vždy konala veľmi dobrú prácu. Pred niektorými mesiacmi sme si mysleli, že to bude dobrý výsledok, medzi tým sa E, uskutoční rokovania s komisárom Dalim, takže bolo dôležité podať pozmenujúce návrhy. Nemyslím si, že tieto pozmenujúce návrhy sú zlé. Jediný problém, ktorý s tým má, je to, čo sa stane, keď príjmeme tieto pozmenujúce návrhy. Bude rada konať? Možno by nám k tomu mohol niečo povedať pán komisár. V každom prípade je tu jeden problém totiž OLAF a kontrolná rada alebo kontrolný výbor a ich vzťah je narušený. Moja otázka je, ako sa k tomu stavia komisár. Nebolo by dobre vymenovať troch zodpovedných bol by to výbor, ktorý by podal príslušnú správu o tom, aký je vzťah medzi OLAFom a medzi kontrolným úradom. Kolega Stás na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zajtra máme dve možnosti buď príjmeme pozmenujúce návrhy pani Kresle a kolega De Jongu, alebo ich odmietneme. Aké sú to pozmenujúce návrhy? Snažia sa poučiť sa z toho, čo sa stalo potom, ako sa pani Kresle dohodla s radou. Mali by sme sa poučiť z toho, čo urobila rada. Myslím si, že je to dôležité. Predsa nemôžeme zákonodárstvo tvoriť z ničoho. Musíme rešpektovať skutočnosť. Existuje zjavný konflikt medzi generálnym riaditeľom, OLAFu a kontrolným výborom. A tento kontrolný výbor má mimoriadne veľký význam, pretože ten kontroluje to, či sa vyšetrenia uskutočňujú správne. E, takisto sa dbá o to, aby sa zachovali práva obvinených, takže máme silnú pozíciu voči rade. Môžeme povedať, áno, teraz štartujeme so sprostredkovacím konaním a pracujeme na základe reality praxe. No a potom e, sa správame ako, ban- ako banda e, ustráchaných zajacov. Takže, milé kolegyne a kolegovia, berte pozmenujúce návrhy mňa, pani Kresle a pána Boveho. Týmto spôsobom ukážeme, že máme určitú rolu ako parlament. Ďakujeme pekne, pán kolega. Zdá sa teraz pán kolega Čarnecký na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni Pán Stes povedal všetko, čo som vlastne chcel aj ja povedať. OLAV je dôležitý, mal by byť lepšie kontrolovaný a tak ďalej. Ale buďme konkrétni. Je tu niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré by mohli byť nástrojmi pre Olaf, aby bol lepší, aby bol efektívnejší. ale e, v rovnakej miere by mal byť ľahšie kontrolovateľný. Ja si myslím, že dôležitý je kontrolný výbor. Je dôležité, aby sme zvýšili kontrolu nad aktivitami OLAFu Mali by sme to podporiť a ja verím, že parlament to podporí v rovnakej miere. Ďakujeme pekne, pán kolega Čarnecký. Pán De Jong na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pripájam sa k tomu, čo povedala pani Kresle a pán Stens. Situácia je vážna. Musíme vyriešiť konflikt medzi OLAFom a kontrolným výborom. Niektoré návrhy tomu slúžia. Takisto musíme zrealizovať návrh pána Muldera. Potrebujeme výbor múdrych, ktorý by problematiku vyriešil. Pokiaľ ide o počet rozsudkov, OLAFu. To sa interpretuje ako chýbajúca aktivita členských krajín, ale nie je to výsledok konania OLAFu, to tak počúvam z členských krajín. No a po druhé komisia mm, vyvíja tlak na OLAF. Musíme zrealizovať všetky aktivity. Máme ešte veľmi veľa práce. Nátlak neprinesie nič predsedničke budeme čakať, pokiaľ príde nariadenie. Je to pre nás šanca. Teraz pán kolega Hartong na jednu minútu. Kolega Gressle heeft het functioneren van... Áno, naša kolegyňa pani Gressle si zobrala na páška fungovanie OLAF, a to je správne, pretože OLAF nefunguje a to je vážne. E, komisia parlament e, hovorí, že chcú bojovať proti e, pod bodom, ale ak nefunguje tento výbor, e, tak e, potom je to celé komplikované. Ja tu mám prípad podvodu v krajine, ktorá je veľmi ďaleko. Ja som to nahlásil, mm, Olaf potom začal nejaký, nejaký, e, nejaké šetrenie, ale ešte som sa teda nič nedozvedel, ani ako osoba, ktorá podala toto oznámenie. Takže, pán predseda, je to vážna vec a sú tu ešte stovky uh, prípadov, ktoré e, sú na stole OLAFu, ale mám veľké pochybnosti, či sa vôbec niekedy budú preberať. Čiže nepotrebujeme lepší OLAF alebo lepšie fungovanie. Jednoducho musíme to celé zastaviť. Chyba veľa peňazí a e, automaticky sa eh, ten prípad podvodu potom eh, nerieši, ale postupuje to len ďalej. Ďakujem, pán kolega Hartong. A teraz dostane slovo pán kolega Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne. Revidované nariadenie o OLAFe sa týka eh, toho, že by OLAF mal dostať lepšie nástroje na to, aby efektívnejšie bojoval proti podvodom. A žiaľ, alebo ironicky, Eh, sám seba nejak nedokáže eh, vyriešiť eh, v tejto súvislosti. Pán Kessler, DG, robili určité šetrenia. Otázka je, či to bolo amatérske, profesionálne, tieto šetrenia. Ale Všetko stojí za zváženie. Reformy sú potrebné a môžeme sa tešiť z toho, že sa tu bude OLA, bude tam lepšia definícia podvodu, bude tam ochrana oznamovateľov korupcie, bude e, výmena informácií, výmena medzi parlamentom a OLAFom a e, bude tam ten dohľad, výbor pre dohľad. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Kelly. Pán palčitis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať pani Ingeborg eh, Gresle za jej veľké úsilie o posilnenie OLAFu. OLAF je orgán, ktorý je rozhodujúci v ochrane rozpočtu EÚ a v boji proti podvodom. E, počet odhalených prípadov podvodov a e, porušení rastie a vidíme rastúci význam OLAFu a potrebu ďalej ho posilniť. Reforma má za cieľ posilniť efektívnosť OLAFu a e, posilniť investigatívnu prácu. Dnes sa sústredíme na dohodu medzi OLAFom a mm, výborom pre dohľad a na neschopnosť rozdeliť si kompetencie, namiesto toho, aby sme sa sústredili na reformu OLAFu, čo je výsledkom 7 rokov náročnej práce, ako povedala komisia takže tam sa možno 500 ľudí na tom podielalo a myslím si, že ich práca by nemala byť ohrozená nejakými medziinstitucionálnymi spormi. Reforma zlepší e, fungovanie OLAFu, posilní spoluprácu medzi OLAFom a národnými kompetentnými orgánmi, takisto bude chrániť práva osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania a kompromis dohodnutý radou parlamentom možno nie ideálny, ale nové pravidlá zlepšia efektivitu vyšetrovania OLAFu. Ideálna alebo dokonalá reforma neexistuje, ale táto reforma OLAFu bude prvým krokom na ceste k zlepšeniu jeho činnosti a k zabezpečeniu nezávislosti. Ako tieňový spravodajca, keď sa zamýšľam nad realitou, navrhujem, aby sa prijal kompromisný text, ako bol za to dohodnutý, to znamená bez podmenovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Balčitis. Dovolíte otázku pána kolega, kolegu Stasa? Nech sa páči, pán kolega Stas. Vážený pán kolega Balčitis, vy ste naozaj veľmi dobrý kolega, ale ja jednoducho nechápem postoj vašej frakcie. Máme tu predsa konanie spolurozhodovacie a v ňom sú tri fázy. Po tej e, druhej fáze, po druhom čítaní, môžeme začať so zmierovacím konaním. Predsa sa to vždy takto deje. Ja som už bol na desiatkách takých zmierovacích konaní. A tam by sa to dalo za tri mesiace prebrať, ako povedala pani Gresle. Ak teraz v tom druhom čítaní toto príjmeme, tak vlastne bude ukončená legislatíva na najbližších 6, 7, 8, 9, 10 rokov. Sa na tom už nič nezmení. Ďakujem, pán kolega Stas musím byť veľmi prísny, pretože naozaj máme veľký sklz oproti časovom plánu. Pán z nech sa páči. Ďakujem pekne, kolega. Áno, dlhé hodiny sme o tom hovorili. A komisár veľmi jasne vysvetlil ten postup, e, takže možno nemáme 3 mesiace. Táto reforma sa možno odloží na 2, 3, 4 roky pokiaľ sa nám nepodarí e, dosiahnuť dohodu už teraz. To je informácia, ktorú mám ja, preto som spomínal pozíciu pána Gajera, nášho koordinátora. E, komisár slúbil písomnou formou, že i hneď po tom, čo bude toto schválené, prejdeme na ďalšie kolo rokovaní. Ďakujem pán Balčič, teraz pán kolega Törer. Ako v Shakespeareovej dráme stojíme na kryžovatke, kolegyňa a kolegovia, ide o otázku, či OLAF bude mať funkčný orgán dohľadu alebo nie. Pred pol rokom v oktobri minulého roku by som ešte bol súhlasil so spravodajkyňou, že 6 rokov Rada a parlament potrebovali na to, aby sa dopracovali ku kompromisu, ale za posledných 6 mesiacov inštitúcie, komisia, OLAF výbor pre dohľadu, dohľad naozaj predviedli veľmi zvláštnu hru a neviem si predstaviť OLAF bez fungovať, fungujú, funkčný e, orgán dohľadu, čiže otázka, či tu bola nejaká snaha o vplyv, riaditeľka OLAF hovorila s poslancami, Baro zahovoril s poslancami a teda moja otázka, pán komisár, je, že e, či komisia sa zasadzuje za nezávislý e, do, dohľadu. Ste na to pripravení? E, ste pripravení porozprávať sa s radou, tak ako tu hovoríte e, dnes s nami? E, ste pripravení e, postaviť sa rade, ktorá tu dnes teda chýba? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Teurer. Ja by som toho vášho Shakespearea ešte doplnil, keďže som znalec, ale teraz dostane slovo pani kolegyňa Andreasen. Anyone... Ďakujem, pán predseda. Ak niekto potrebuje dôkaz o tom, ako neefektívne pracujú európske inštitúcie, tak tých 7 rokov, ktoré nás viedli k tomu, aby sme dovedli do konca e, legislatívny ramec e, OLAFu, sú dostatočným dôkazom. A e, potrebujeme ďalšie pozmeňovacie návrhy, aj keď sa už inštitúcie dohodli. Ide tu o nezávislosť OLAFu. E, tento rámec ju totiž nezaručuje. Ide hlavne o to, aby sme sa vyhli korupciu, korupcii a podvodom s európskymi fondami. OLAF svojej definície by mala byť nezávislou inštitúciou, ktorá bude kontrolovať použitie týchto fondov. Eh, a Európska komisia a Európsky parlament či rada by na to mala dbať. Euró- eh, OLAF by mal podávať správy priamo európskym občanom pretože oni poskytujú peniaze do európskeho rozpočtu a ich pravidlá by nemali byť podredne žiadnym politickým záujmom. Ďakujem pani kolegyni Andreasen. Teraz prichádzame k procedúre každý aj. Radším rečníkom ďakujem za slovo. Chcel by som spomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Nebolo to spomenuté v tejto diskusii. Chcem eh, zdôrazniť to, že výstupy OLAFu vzbudzujú stále väčší záujem zo strany európskych občanov. A záujem európskych občanov sa stále zvyšuje a najmä v období európskych volieb. Práve v tomto kontexte vám chcem zdôrazniť že e, je potrebná informačná politika tohto, e, tejto inštitúcie a mali by sme príjmu, prijať jednotné štandardy, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií. Mám pocit, že e, tu vládne veľká nesúrodnosť, že toto je ehm, svojvoľné, že tie informácie dostávame neskoro, až potom, keď sa to celé objaví v médiách. A to nie je správne. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Zemke. A tým pádom je uzavretá procedúra každý A teraz dáme slovo pánovi komisárovi. You, Ďakujem, pán predseda, vážení členovia. Je jasné, že komisia aj parlament zdieľajú spoločný cieľ, čo sa týka reformy OLAFu. Snažíme sa zlepšiť právny rámec OLAFu, aby sa zaručil rešpekt základných e, práv, aby sa monitorovali vnútroštátne inštitúcie a zlepš- zlepšila sa práca OLAFu. Tam spadá aj kontrola z, z, z, pohľadu kontrolného uh, výboru. Áno, ja som za silný eh, výbor, kontrolný výbor, ale ako som už povedal v úvode, tak som presvedčený, že eh, potrebujeme dvojstupňový prístup eh, v tejto téme. A ako prvý krok je to, že musíme posilniť právny legislatívny rámec a tam nás viedli rokovania s radom a na tom pracovali aj vaši spravodajcovia. Druhý bod, komisia sa vezala k tomu, že zlepší rámec, legislatívny rámec OLAFu hneď ako vstúpi nové nariadenie do v platnosti. A to už to, to je, spojené aj s ďalšou smernicou, ktorá sa týka generálneho prokuratúra. Ehm, tam sa podiela na tom aj rada a ďalšie inštitúcie. Dúfam, že parlament podporí tento prístup, pretože je v záujme nás všetkých e, a aj e, európskych daňových poplatníkov. Myslím si, že už sme, um, už sme mali takú situáciu, e, ktorá viedla k príjmaniu týchto aktov a táto dúfajme, že potom táto reforma bude trvať menej ako tých 7 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán komisár a teraz pani Kornia Kresle na dve minúty. Ďakujem za vaše slova. Ja chcem povedať toľko. Ak budeme hlasovať, pozitívne o týchto pozmenujúcich návrhoch. Je to na rade, ako rozhodne potom budeme uvažovať. Budeme musieť radu známoho prezvedčiť. Chcem sa poďakovať pánovi Ginsbergovi a pánovi Kožinskému z polského predsedníctva. Nazdávam sa, že by sme sa veľmi nema, nemali by sme sa obávať za rady, pretože rada má záujem o zlepšenie boja proti podvodom kolegovia. Mnohé mi pripomína reálnu satíru. Je to presne tak, ako to bolo pri hlasovaní 2008, keď sme koncipovali našu správu. Čo som si všetko musela vypočuť zo strany komisie, čo nemožné som predložila na stôl Komisia potrebovala dva a pol roka na to, aby zmrazila celú agendu. A teraz eh, by bolo treba celé rozvinúť ďalej. Ja si myslím, že problémy, ktoré vidíme už dva roky, dva roky o tom hovorím, je dobré, aby sme ich odstránili. Kolegyňa, kolegovia, skúsme to. Nie je to predsa tak eh, že by mala zmiznúť celá vec v koši. Budem sa tešiť, aby sa kolegovia rozhovorov zúčastnili. Ak sa príjmu pozmenujúce návrhy, poz, podporujem vás. No, pán Čemeta, postup dvoch krokov v roku 2014 opäť e, tento postup navrhujete, veľmi ma mrzí, ale teraz je dôležité, aby sme sa postarali, postarali o to, aby sme problém vyriešili. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Kresle. Tým sme ukončili rozpravu. Hlasovať sa bude 11.30. Ďalším bodom je spoločná rozprava o finančných záujmoch Európskej únie. Je to ochrana finančných záujmov Európskej